Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Teraz vám podám správu o správe o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach no, a musíme hovoriť o jednej veci a to je umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieka. Prebehol tretí informálny trialóg o presune sídla Európskej agentúry pre lieky a ten prebehol včera v pondelok 9 eh, júla spolu s týmom pre presun Európskej bankovej agentúry. Ale to nie je banková agentúra, pardon. To hovoríme o... Našeho výboru sa týkala e, Európska agentúra pre lieky a výbor Ekon riešil presun bankovej agentúry. Bol tu schválenie navrhovaného textu a parlament si vyžiadal e, politický záväzok všetkých zaangažovaných inštitúcií o e, postupe pri výbere sídla e, európskych agentúr a žiadali sme plné angažovanie Európskeho parlamentu vo všetkých fázach takéhoto výberu. Predsedníctvo odprezentovalo aktualizovaný mandát z Koreperu, ktorý predstavuje zároveň aj stanovisko rady kde rada predpokladá protinávrh E, spoločného vyhlásenia a o implementácii bežného e, právneho postupu pri výbere sídla agentúr. Predsedníctvo indikovalo, že kompromisný návrh e, presahuje jeho mandát a inštitúcie sa zhodli na tom, že tieto dokumenty budú sfinalizované v písomnom postupe po zasadnutí Koreperu. Takže to je toľko E, čo sa týka prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaní. Teraz môžeme prejsť na elektronické hlasovanie. Dúfam, že všetci máte karty už v zariadeniach. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Budeme najprv hovoriť o vykonávaní nariadenia o zdravotníckých pomockách a nariadeniach o diagnostických zdravotníckých pomockách in vitro. Je tu aj prijatie otázky na ústne zodpovedanie. Hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to prijaté. Now we vote on. Teraz budeme hlasovať o návrhu správy menovitých množstiev na účel uvadzenia jedenkrát destilovaného šoču, vyrábaného periodickou destiláciou a flašovaného v Japonsku na trh únie. Dobre, môžete hlasovať, e, všetci tí, ktorí ste tomu rozumeli. Budeme mať kvórum. Dobre, hlasujeme teda všetci, otváram hlasovanie. Ani drank it. Ani to pila, zdá sa. Nie? Dobre, uzatváram hlasovanie. Schválené. Now we are voting on... Teraz hlasujeme o stanovisku o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie Mečiara Veľkého, ktorým sa mení nariadenie EÚ eh, e a 1967 lomeno 2006 a 2017 lomeno 2107. si návrh 8, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 10 za, proti. Skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 za,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 proti, zdržali sa, zamietnuté 22 za, proti, zdržali sa, prijaté 23 za, proti, zdržali, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Časť 2, kto je za, zdržali, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 4, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dobre, budeme hlasovať o návrhu v zmysle prijatých pozmeňujúcich návrhoch. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Teraz budeme hlasovať o správe z vlastnej iniciatívy o vykonaní nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín. Pavel Poc je spravodajcom. Začneme pozmeňujúce návrhy 58, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 68 za, proti, zdržali sa, prijaté. Agri je 13 za, proti. Skontrolujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a je to schválené. 69 odpadáva, 17. Kto je proti? Kto sa zdržal? Nevidel som, nevidela som všetky ruky, skontrolujeme si to elektronické, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 72 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 72. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 79 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 74 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 76. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 80, kto je za 80, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82 za, proti, Skontrolujeme 82. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 83 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 6 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Agri 3 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Agri 15 za. Proti skontrolujeme Agri 15. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 19, 90 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Agri 14 za. Proti. Zdržali sa. Ospravedlňujem sa, skontrolujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené 94 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 4 s ústnym pozmeňovacím návrhom zo strany EPP. Je niekto proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Môže byť predložený? Nie. Dobre, budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu odseku 4. Kto je za, kto je proti, kto sa hlasuje, prijaté. 84 kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 103. A uzatváram hlasovanie zamietnuté. 104, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 105, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Skontrolujeme hlasovanie o bode 105. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 106. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromisný návrh 108. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Angry 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme. Agri 22. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 114 za. Proti zdržali sa. Schválené. 115 za. Proti zdržali sa. Zamietnuté. 116 za. Proti zdržali sa Zamietnuté. Agri 23, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kontrolujeme Agri 23, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 117, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 118, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme 118. Uzatváram. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 122. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromisný návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Agri 35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme Agri 35. -ku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 12 to je za, proti, zdržali sa schválené. 136, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 137 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 137. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 138 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 138, otváram hlasovanie. Tak, tak, to je to celý čas. Takže, schválené. 141, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme 141. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 140 odpadáva. 149, kto je za? to je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 142, kto je za? to je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 143, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 144 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 146 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 148 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 8 za, proti, zamietnuté. E, Agri 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 10 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme Agri 10. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Agri 12 za, proti. Zdržali sa. Skontrolujeme Agri 12. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Agri 16. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Agri 17. Za. Proti. Zdržali sa. Povedal by som, že je to to isté, ale skontrolujme si to. Takže schválené. Agri 19 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Agri 20 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Agri 24 za. Proti. Zdržali sa. Je, myslím, že je tu rozdiel iba jedného hlasu, ale skontrolujeme si to elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Áno, jedno hlasový rozdiel. Takže schválené, prijaté. Agri 30 za. Proti. Zdržali sa. EPP, ja som vás nevidela. Dobre, čiže Agri, Agri 13 za, proti, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 39 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 149 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 151 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 153 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 154 za, proti, zdržali sa, prijaté. 157 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 158 a G31 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3, 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 165 za, proti, zdržali sa prijatí. 166 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 167 za, proti, zdržali sa prijatí, 168 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 170 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Hlasuj, hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. 169 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Agri 18 za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. Nevidela som Alde. Vy ste za dobre, takže myslím, že to prejde. Hlasovanie ukončené. Prijatý. 171 za, proti, zdržali sa prijatí 182 za. Aha, tak ten je bezpredmetný, dobre. Takže prejdeme na 172 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí. 180 za, proti, zdržali sa prijatí. 184 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 219 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí. 196 za, proti, zdržali sa prijatí. 197 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 193 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí. 201 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 18 zamietnutý. EPP hlasovalo proti kompromisu 18. Nie. Tak to bolo bolo prijaté v tom prípade. Kompromis 19 za. Proti. Aha, vidím, že sú, sú tu názorové rozdiely nejaké. Takže bolo to prijaté. Kompromis 19. 213 za, proti, zdržali sa prijaté. 214 za, proti, zdržali sa prijatí. 215 za, proti, zdržali sa. To si overíme. 215. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 216 za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. 216 si overíme. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté 222 za. Proti EKR je proti. Takže to bolo zamietnuté. je 40 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 224 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 225 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 226 za proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Pani Grosted. Kompromis 1. Dobre, to si skontrolujeme. Hlasujte. Ukončené. No, bolo to prijaté. si návrh 8 za. Proti. Kontrola. Hlasujte. A bolo to zamietnuté. si návrh 9 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 50 za, proti, nezdržali sa. To si overíme. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 3 za, proti zdržali sa prijatí 21 za, proti zdržali sa prijatí 22 za, proti zdržali sa, to si overíme, 22, hlasujte prosím. Je to ukončené a bolo to prijaté. Kompromis 4 za, proti zdržali sa prijatí 27 za, proti zdržali sa prijatí, 28 za, proti zdržali sa prijatí. Dobre, môžeme si to overiť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 29 je bezpredmetný. Pozmeňujúci návrh 30 a 31 30 a 31 za, proti, zdržali sa kontrola, hlasujte, hlasovanie je ukončené, bolo to zamietnuté. 32 za, proti zdržali sa zamietnutí, 33 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatý. 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 43 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 44 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 45 za, proti, zdržali sa. To si overíme. 45. Hlasujte prosím. ukončené. Zamietnutý 46 za. Proti zdržali sa zamietnutý 48 za. Proti No, rozhodnite sa už pre jednu stranu. Dobre, 48 si overíme. Boli tu isté strategické zmeny, ospravedlňujem sa. EKR z SAD a Zelený z EPP. Hlasovanie je ukončené. No a prehrali sme pána Eichhout. 50 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 51 za, proti, zdržali sa prijatí. 52 za, proti, zdržali sa to si overíme, 52 si overíme. A hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté 53 za, proti, zdržali sa zamietnutí 54 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Takže overíme si aj to. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté 57 za, proti, zdržali sa kontrola 57. Pedesiat sedem, pedesiat sedem. Chcete si to zopakovať? Takže zopakujeme si to. 57. si overujeme tento návrh a hlasovanie ukončené a bolo to prijaté. A teraz záverečné hlasovanie o celej správe. Hlasujte elektronicky, prosím. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Toto pán Poco bolo veľmi kontroverzné. Bude to náročné aj na pléne. Takže a teraz Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve.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 zdržali sa zamietnutí. Kompromis 4 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 147 eh, z dvoch častiach. Prvá časť za, proti zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Jedna, šesť, sedem za, proti, EPP a SED hlasovali spoločne preto som o tom nepochybovala. Teda pozriem si návrh 167 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmejúci návrh 195 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 211 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Áno, hlasujte. A bolo to ukončené. A bol zamietnutý. 212 za. Proti zdržali sa zamietnutí. Kompromis 12 za, proti zdržali sa prijatí. 214 za, proti zdržali sa zamietnutí. Kompromis 13 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 14 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci na 223 za, proti zdržali sa zamietnutí 234 za, proti zdržali sa zamietnutí, kompromis 15 za, proti zdržali sa prijatí 252 za, proti zdržali sa zamietnutí 360 za, proti zdržali sa Chcete, aby sme si to overili? Ja si myslím, že to bolo zamietnuté, ale môžeme si to overiť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté. 357 za. Proti zdržali sa zamietnutý kompromis 16 za. Proti zdržali sa prijatý kompromis 17 za. Proti zdržali sa prijatý 272 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijat, zamietnutá. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 320 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 340 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 343, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijatí. 358 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, Druhá časť za. Proti zdržali sa. Prijatá 363 za. Proti zdržali sa. Prijatý. Kompromis 22 za. Proti zdržali sa. Prijatý. Kompromis 23 za. Proti zdržali sa. Prijatý. Kompromis 24 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 25 za. Proti zdržali sa prijatý. Kompromis 26 za. Proti zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 400 za. Spolu s pozmeňujúcim návrhom 89. Kto je za? Proti zdržali sa prijatý. Kompromis 27 za. Proti zdržali sa prijatý. Kompromis 28 za. Proti zdržali sa prijatý Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijatí. Rybolov odsek 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa prijatí. rybolov odsek 1, časť 2 za, proti zdržali sa prijatí. Rybolov e, odsek 3 za, proti zdržali sa prijatí. Rybolov odsek 6 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 32 za, proti zdržali sa prijatí. 469 za, proti zdržali sa, to si overíme. 469. za, má to ukončené, bolo to zamietnuté. Kompromis 33 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 38 za, proti zdržali sa prijatí. A teraz pozmeňujúci návrh 1 za, proti zdržali sa prijatí. 13 za, to je bezpredmetný, pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 20. A teraz prejdeme blok 4, 5, 6, 7. Za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz pozmeňujúci návrh 17, druhá časť, za, proti, zdržali sa prijatí. 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 25 za, proti, zdržali sa prijatí 9 za, proti, zdržali sa prijatí 10 za, proti 10 si overíme, hlasujte. Hlasovanie ukončené a bolo to prijaté. Jedenáct za proti, zdržali sa prijatí. 15 za, proti, zdržali sa prijatí. 24 za, proti, EPP, za alebo proti. Takže ešte raz 24 za, proti, zdržali sa prijatí. 16 za, proti, zdržali sa prijatí. 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 19. Ale chcete si to overiť, 18 si overíme, hlasujte. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté 19 za. Proti zdržali sa prijatí 20 za. Proti zdržali sa zamietnutí 21 za. Proti zdržali sa zamietnutí, 22 za, proti zdržali sa prijatí, 26 za, proti zdržali sa zamietnutí, 27 za, proti zdržali sa, to si overíme, 27 si overíme, je to ukončené a bolo to prijaté 29 za proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 34 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 34 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 36 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Kompromis 35 za. Proti zdržali sa prijatí. 49 za. Proti zdržali sa prijatí. 64 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 67 za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 36 za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 37 za. Proti zdržali sa prijatí prijatý. 79 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 39 za, proti, zdržali sa prijatý. Rybovo úvodné ustanovenie F za, proti, zdržali sa prijatý. G za, proti, zdržali sa prijatý. Úvodné ustanovenie H za, proti, zdržali sa prijatý recital I v dvoch častiach, takže jednom strane I v dvoch častiach, prvá časť za, proti zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti zdržali sa prijatá. Záverečné hlasovanie o návrhu stanoviska. Elektronické hlasovanie ukončené a bolo to prijaté.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 Overme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ďakujem. 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22, 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti zdržali sa prijaté, 28 za, proti zdržali sa prijaté, 28, 29 za, proti zdržali sa prijaté, 30 za, proti zdržali sa prijaté, 31 za, toto vypadáva, ďakujem, teraz 32 za, proti, zdržali sa, Alde bolo proti, prijaté, 33 za, proti, zdržali sa, prijaté, 34 za, proti, zdržali sa, prijaté, 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté, 44 za, proti, zdržali sa prijaté, 45 za, proti, Alde proti, zamietnuté, 46 za, proti, zdržali sa prijaté, 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 48 za, proti, zdržali sa, Socialisti, vy ste za? Overme si to. Končím hlasovanie. Prijaté. 49 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 50 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa prijaté 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté 53 za, proti, zdržali sa prijaté 54 za, proti, zdržali sa zamietnuté 55 za, proti, zdržali sa prijaté 56, 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 58 za, proti, zdržali sa prijaté, 59 za, proti, zdržali sa prijaté, 60 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 68 po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Overme si druhú časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté.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 Teraz budeme hlasovať o stanovisku pravidla a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov únie týkajúcich sa výrobkov. Pozmeňujúci návrh 58. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? EPP je proti? Tak to urobme ešte raz. 58. Kto je za? je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 57, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, ALDE, prijaté, 67, overme si to, 57, prvá časť, 57, prvá časť. Otváram hlasovanie. Chce sa vám hlasovať? Alebo nechce? Dobre, končím hlasovanie. Prijaté. Ale ak by všetci boli hlasovali, tak neviem, ako by to dopadlo. Možno preto nechceli hlasovať. 67, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Overme si to. Končím hlasovanie. Prijaté. 68. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 70 za proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 76 za, proti, overme si. Končím hlasovanie. A je to prijaté. 77 a 78, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 79, už sme o tom hlasovali, bolo to prijaté. 79 a 80, to je za, to je proti, zdržali sa, prijaté. 81 za, proti, zdržali sa, prijaté. 82 za, proti, zdržali sa, prijaté. 83. 84 za, proti, zdržali sa, prijaté.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 A to je identické s predchádzajúcou stranou. O 9, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 97 za, proti, zdržali sa prijaté. 98, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7, kto je za, kto je proti, overme si to.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 Overme si 113. Alde neurobilo nič, takže nevieme. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 114, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 115 za, proti, zdržali sa Alde je proti. 116 a 117, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 118 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overme si to. to nebude tak, tak je to chyba ALDE. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 119. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 120 za. Proti. Zdržali sa. Neviem, takže si overme túto 120. -ku. Končím hlasovanie. Prijaté. 123, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. 8 za, proti, zdržali sa za prijaté. 19, 18 za, proti, zdržali sa. Overme si 18. Končím hlasovanie. Prijaté. 129 za, proti, zdržali sa prijaté. 131, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. 135, 136 za, proti, SND, za, tak je to prijaté. 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. 137 za, proti, zdržali sa, prijaté. 138 za, proti, zdržali sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 139 za, proti, Zdržali sa. Alde. Prijaté. Overme si to. 138. Končím hlasovanie. Prijaté. 140 a 141 to vypadáva. 142 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 23 a 143 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 144. Áno. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 145 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overme si. prijaté. 146 za, proti, overme si. Končím hlasovanie. Prijaté. 147 za, proti, zdržali sa, Overme si. Končím hlasovanie. Prijaté. 148 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 149, 150 za, proti, zdržali sa, prijaté. 151 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Ste proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie, takže budeme hlasovať o 151 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 152. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 153 za, proti, zdržali sa prijaté. 24 za, proti, zdržali sa prijaté. 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 154 za, proti, zdržali sa, overme si 154. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Dvadsaťšesť za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté, 162 za, proti, zamietnuté, 163 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si prvú časť, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, Prijaté druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. si na 64, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 165, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté. 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 30 za, proti, zdržali sa SND je proti, overme si. Končím hlasovanie. Prijaté. Kde sa nachádzame? 166, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overme si 166. Končím hlasovanie. Prijaté. 31 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 167 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 168 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 169 169 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Overme si. Končím hlasovanie. Prijaté. 169. Už sme o tom hlasovali. 32. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 33 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 34 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 1,70. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 172. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Overme si 172. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 173 za, proti, zdržali sa prijaté. 174-176 za, proti, zdržali sa, prijaté, 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 175 za, proti, zdržali sa, prijaté, pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijaté, 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 41 a 42, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 143 za, proti, zdržali sa prijaté, po častiach 44 prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, Alde je za, prijaté. si návrh 2. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. pozmeňujúci návrh 15, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 51 za, proti, zdržali sa prijaté. Zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 3, za, proti, zdržali sa prijaté. Podmenujúci návrh 3. Proti, zde, za, zdržali sa prijaté. 56 za. Proti, zdržali sa, zamietnuté. 4. Skontrolujeme 56. Uzatváram hlasovanie. A, jeden hlas, e, takže je to prijaté myslím, že je to tiež tá istá väčšina. Pozmiem si návrh 4. Za proti zdržali sa prijaté. Budeme hlasovať o správe ako celku v zmysle pozmeňujúcich návrhov. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A prijaté. To bolo posledné. Áno, skutočne. Dobre, skontrolujme si to ešte. Dobre, takže posledný bod našeho hlasovania je ochrana vnútorného trhu EÚ a práva spotrebiteľa pred negatívnym dôsledkami nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami. Je to e, stanovisko. Čiže to je to veľmi dôležité. si návrh 34 za proti. Zamietnuté. Dobre, hlasujeme v bloku. Pozmeňujúce návrh 33. Hlasujeme unblock. Kto je za? 33 proti. Zdržali sa zamietnuté. 35 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 40 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 38 za, proti. Držali sa prijaté. 43 za, proti. Zdržali sa prijaté. 46 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 47 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 48 za, proti. Zdržali sa prijaté. 49 za, proti zdržali sa prijaté. Dobre, skontrolujeme si to elektronicky, otváram hlasovanie. A uzatváram hlasovanie. Prijaté. kto je za, kto je proti, kto sa zdržal EKR. Za. Prijaté. Chcete to skontrolovať? Nie. Teraz prejdeme na 54, kto je za. Ospravedlňujem sa, pani Zomer. Ktoré chcete? 50. Dobre, skontrolujeme hlasovanie o 50. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Teraz 54. O tom budeme hlasovať, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 55, 56, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 57 za, proti, zdržali sa, prijaté zamietnuté. 58 za, proti zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme na 60, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa, prijaté. 63 za, proti, zamietnuté. 64 za, proti, zdržali sa prijaté. 65 za, proti, zdržali sa prijaté. 66 za, proti, zdržali sa. Neviem, tu nie som si istá. 66. Pre mňa to nebolo úplne jasné, budeme hlasovať elektronicky, otváram hlasovanie. A uzatváram hlasovanie. A je to Je to 67, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 68 za, proti, za, proti, zdržali sa prijaté. 71 za, proti, zdržali sa prijaté.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 A uzatváram hlasovanie a je to schválené. 82 za, proti zdržali sa zamietnuté. 83 za, proti zdržali sa zamietnuté. 86 za, proti zdržali sa zamietnuté. 87 za, proti zdržali sa zamietnuté. 88 za, proti zdržali sa prijaté. 89 za, proti, zdržali sa, prijaté. Dobre, skontrolujem 89, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. 91 za, proti, zdržali sa prijaté. 93 za, proti, zdržali sa prijaté. 94 za, proti, zdržali sa prijaté. 95 za, proti, zdržali sa prijaté. 96 za, proti, zdržali sa prijaté. 97 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 98 za, proti, zdržali sa prijaté. 99 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 100 e, za, proti, zdržali sa. Prijaté je 101 za, proti, zdržali sa prijaté 102 za, proti, zdržali sa prijaté 103 za, proti, zdržali sa prijaté. A citácie 105 za, proti, zdržali sa prijaté. Dvojka za, proti, zdržali sa prijaté. 3 a 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenia. Pozmeňovací návrh 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 9 za, proti, za, proti, zdržali sa prijaté. 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté 19 dnes prijaté 20 21 za proti zdržali sa prijaté 22 za proti zdržali sa prijaté 23 z, za schválené 25 za proti zdržali sa prijaté. 26 za, proti, zdržali sa prijaté. 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté. 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať eh, o ustanovení ako celku. Otváram hlasovanie, hlasujeme elektronicky. A uzatváram hlasovanie. A tu ukončuje hlasovanie na dnešný deň a budeme pokračovať po obede. Ďakujem veľmi pekne. Enjoy the lunch. I hear that we have... A dobrú chuť eh, k obedu. Teraz máme predstavku a prosím, vráte sa 14.30, eh, pretože máme pozvaného rakúsku ministerku práce, sociálnych vecí, zdravia a ochrany spotrebiteľa. Takže prosím, buďte tu 14.30 a dobrú chuť.